jeho prijatia a tiež stanovisko komisie k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zavádza opatrenie Európskej únie pre Čenie Európske dedičstvo. Trojmesačná lehota poskytnutá parlamentu k prijatiu stanoviska začne od zajtra 16. septembra 2011. Predtým, ako prejdeme k prvému bodu dnešného programu k Bielorusku, slovo dávam Veronik D. Kaiser. Krátke, ale dôležité prehlásenie. Pán predseda, prepačte pre toto prerušenie, ale mám tu jednu výzvu z mojej strany predtým, ako začneme prípad Rafi Našet, e, sírska psychoanalytička, ktorá bol, je veľmi známa vo Francúzsku, bola zadržaná minulý týždeň, keď išla e, do Paríža e, kvôli pôrodu svojej cery. Zrazu zmizla v sírskom väzení a my sme žiadali pána Buzeka, aby zasiahol dochádza k mnohým takýmto zmiznutiam a ak je meno nevyslovené verejne, tak e, títo ľudia proste sú zavraždení a zmiznú bez stopy. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz môžeme začať Bieloruskom. Prípad Aleša Bialackého, obrancu, obhajcu ľudských práv a slovo dám pánovi Romevovi Ruedovi. Ďakujem pekne. Nie je to poprvýkrát, kedy hovoríme o Bielorusku a musíme znovu vyjadriť naše obavy ohľadom e, z horšujúcej sa situácie obrancov ľudských práv v Bielorusku. Na jednej strane som rád, že sme sa zhodli na tom, že v nasledujúcom uznesení zdôrazníme, že bieloruské orgány využili uh, E, medzinárodnú spoluprácu nielen ohľadom informácií bankových účtov poľských a litovských orgánov, využili systém e, medzinárodnej dohody o transferoch. Znamená, že chceme vystupovať teroristov, aby sme plne kontrolovali mimovládne občianske spoločnosti v Bielorusku a opozíciu, aby sme diskreditovali e, tento opozičný systém. Teraz sa to musí odsúdiť e, a zodpovedné konanie poľských a litovských orgánov je potrebné, ale v uznesení mi chýba to, že ľutujeme spoluprácu Škótskej banky a niektorých ďalších európskych bank s Lukašenkovým režimom napriek európskym sankciám. To je vážny prípad. Je pravda, že oni prijali rozhodnutie, že sa táto činnosť skončí, ale mali by sme vyzvať všetky európske banky a finančné inštitúcie, aby prestali s akýmikoľvek formami finančnej spolupráce s bieloruskými orgánmi. Chcem nám to všetkým pripomenúť. Prestaňme sa tváriť, ako keby sa nič nestalo a nespolupracujme s diktatorskými režimami. Ďakujem pán uh, eh, Výromevi Ruedovi a teraz má slovo pán uh, Tanok. Súčasná situácia Bieloruska je skutočne hrozná vzhľadom na to, že pred 20 rokmi padol sovietský zviez Lukašenko až doteraz eh, vládne a to je eh, neprimerane využíva eh, brutálnu silu, aby zabránil mierumilovným disidentom v ich práci. To nemôžeme, nemôžeme tolerovať. Takisto vývoj po voľbách minulý rok bol e, poľutovania hodný. Preto ECR si myslí, že Bielorusko by malo nastúpiť na cestu všetkých postsovietských republik. Demokracia je potrebná, aby sa Bielorusko pripojilo k rodine európskych národov. E, Protesty, ktoré sa uskutočnili po voľbách a všeobecná verejnosť je pripravená na zmenu, ale aby sa táto udiala, posolstvo EÚ musí byť silné a jednotné. Skupina ECR si myslí, že musíme Mm, pokračovať v diskusiách s demokratickou opozíciou, aby sme posilnili pocit spoločnej zodpovednosti a prostredníctvom našim krokom ukázať, že zacielené sankcie sú zamerané na tento režim. Musíme vyzvať Európske spoločenstvo, aby zmrazilo finančnú pomoc pre režim, kým všetci, ktorí boli nelegálne zadržaní, obrancovia ľudských práv, ako napríklad Aleš Bielacký, opoziční lídri, opozičný líder, ako aj kandidát na prezidenta, kým nebudú títo všetci okamžite prepustení. Um, na prvom stretnutí Euronestu sme mali e, kolegov z Bieloruska. Bielorusko ako krajina má vzdelaných ľudí a zaslúži si oveľa viac ako Lukašenko a um, tí, ktorí sú okolo neho. Ďakujem pekne, pán Tánok. E, pán Palecký. Ďakujem. Pán predseda, Lukašenko prijal rozhodnutie, že prepustí 11 politických väzňov, ktorí boli zatknutí po 19. decembri, po teda udalostiach 19. decembra. Toto rozhodnutie pravdepodobne nebolo náhodné. Stalo sa to dnes, keď hovoríme o uznesení a, a mali sme prvé stretnutie Euronestu. Toto je pozitívna správa, avšak nestačí to musíme odsúdiť veľmi jasne e, zatknutie bojovníkov za slobodu, medzi nimi Aleša Bielackého a musíme pripomenúť Bielorusko, že obnovenie nášho dialogu bude možné len po prepustení a rehabilitácii všetkých politických väzňov. Európske krajiny by mali zlepšiť a koordinovať e, nástroje ochrany osobných údajov v súdnych postupov, pokiaľ ide o kontakty s týmito krajinami. Tiež chcem vyzvať Bielorusko, aby reagovalo na návrh komisie a začalo rokovať o znížení vízových poplatkov. Pán predseda, toto nie je poprvýkrát, kedy odsudzujeme na tejto pôde mm, systematické prenasledovanie oblancov ľudských práv, občianská spoločnosť a jej aktivisti e, v Lukašenkovom režime trpia. E, sloboda, ľudské práva, dôstojnosť je um, nevinutným aspektom pre demokratickú spoločnosť, ale toto je niečo výnimočné. Kriminalizácia, využívanie trestných, e, trestného zákonníka, uh, proti pánovi Bielackému, obhajcovi ľudských práv a mm, bol, tento bol zatknutý 4. augusta a 14. augusta bol odsúdený. Pán Donský, hovorí pán predseda, prosím spomalte. Je jasné, že režim sa snaží e, zistiť, kde sú limity e, porušovania ľudských práv občianských slobod, zároveň aj politickú citlivosť a morálnu angažovanosť. E, ak budeme zhovievaví voči porušovaniu ľudských práv, čo je špecifikum bieloruskej spoločnosti, alebo príjmeme fatalistický postoj k tomuto režimu, tak celý príbeh sa skončil. Budeme na strane tých, ktorí prehrali a režim bude pokračovať. No a preto musíme reagovať na túto strašnú nezodpovednosť ešte silnejšie ako predtým. Musíme prijať eh, to, že trest Aleša Bialackého boli um, um, získané prostredníctvom nelegálnych informácií a um, takisto sa tým porušili bilaterálne dohody. Nemôžem hovoriť mene Polska, ale môžem hovoriť ako Litovčan. Je mi skutočne ľúto, čo sa v Litve stalo na ministerstve spravodlivosti. Aj tak, ale sa tým, tým nemyslí to, že bieloruské orgány nie sú za to zodpovedné. Je to ambivalentná reakcia, technické chyby, Aleš Bielacký musí a bude prepustený. Ďakujem. Ďakujem, pán Donský. Pán Preda, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo včerajších novinách sme sa po celej Európe dočítali, že národná mena Bieloruska, že hodnota klesla o 40 vzhľadom na krízu. Ale tie noviny už nepíšu o tom, že ide o plánované hospodárstvo. A toto hospodárstvo skrátka musí zlyhať. Je odsudené na zlyhanie. V novinách sme sa tiež dočítali, že e, plánované hospodárstvo ide ruka v ruke s politickými represáliami. Tak je to vo všetkých e, totalitárnych štátoch. A e, prípad pána Bieliackého je skrátka len ďalším z e, prípadov, ktoré tu neustále odsudzujeme. Aj teraz požadujeme okamžité bezpodmienečné prepustenie pána Bieliackého. Je to predseda Viasný, a tiež chceme, aby sa príslušný článok z trestného zákonníka vypustil, e, teda účasť na neregistrovaných organizáciách. Musíme pristúpiť aj k odmietnutiu za udelenia e, víz a musíme aj aktíva príslušných osôb zmraziť. Ďakujem pekne. Teraz mene politických skupín. E, začneme pánom Šogorom za EPP. A A által vezetett Jasna tavasz Činnosť eh, hnutia pod vedením pána Bielackého v jasnosť eh, od eh, jary 1996 smerovalo k posilneniu demokracie a občianskej spoločnosti ostatné organizácie e, boli povzbudzované vo svojich prejavoch e, proti režimu a smerom k tomu, aby Bielorusko rešpektovalo ľudské práva. Akékoľvek zastrašovanie e, je vlastné diktatúra. Ak takáto iniciatíva bude zatlačená, tak treba z toho vyvodiť dôsledky. Nie je možné Mm, nereagovať. Preto medzinárodná reakcia je dôležitá, tak ako reakcia Európskej únie. Musí byť jasné, že Bielorusko musí rešpektovať kritéria demokracie, ľudských práv. Ak sa to nestane v tejto krajine, tak táto krajina nemôže počítať so spoluprácou zo strany krajín Európskej únie. Zároveň e, Bielorusi musia vedieť, že e, spravodlivosť je na ich strane. Pán Repo? Arvoisa e, puhemies, valko polkee toistuvasti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Bielorusko pošľapáva ľudské práva a neumožňuje prácu opozície a novinárov. Po prezidentských voľbách došlo k demonstráciám. Tí, čo protestovali, boli odsudení na viacročné väzenie, na mnohoročné väzenie. Známy obhajca ľudských práv bol zatknutý a toto je len jeden z príkladov nezákonného postupu štátu. Ľudské práva však musia byť dodržiavané, každý musí mať právo slobodne vyjadriť svoju mienku. Štát bez slobodného dialógu sa nachádza vo veľmi zlej situácii Politický dialog e, s touto krajinou je potrebné zastaviť, kým nebudú prepustení všetci väzni a kým sa im dodržiavať základné ľudské práva. Ďakujem pekne. Teraz vystúpi pán Gebrandy v mene ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práve som sa vrátil z plena Euronestu. Všetci viete, že toto teraz prebiehalo. A odpočuli sme si aj príspevky bieloruských kolegov. Toto je veľká škoda pre celú prácu v rámci Euronestu. A je to polutovania hodné hlavne, keď sa na to pozrieme očami občanov Bieloruska. Lukašenkov režim, pán predseda, pred pár týždňami to bol presne Lukašenko, ktorý oznámil, že všetkých politických väzňov prepustí. Toto oznámil. Bojí sa teraz, pretože hospodárstvo je na tom veľmi zlé. Ale Bieliacky zatiaľ žiadnu zmenu veci nezažil. Je potrebné neustále v Európskom parlamente vyvíjať tlak na Lukašenkov režim. Musíme to tak robiť, kým nedôjde k zmenám. Izolácia a odsudenie však nestačí. Musíme pomôcť občanom priamo v teréne. To povedali viacerí kolegovia. Ďakujem, ďakujem pekne. Bielan v mene ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uväznenie Aleša Bialackého vyvoláva rozhorčenie. Sme znepokojení aj tým, že poľské a litovské bezpečnostné orgány sú tiež v tom zaangažované. Nemôžeme zostať neaktívni. Udalosti v Bielorusku ukazujú, že nás čaká veľa práce, potrebujeme prijať stanovisko v Bruseli voči Bielorusku a jedine takýmto spôsobom môžeme prispieť k zmene situácie v Bielorusku. Vyzývam pána Lukašenka, aby, aby prepustil všetkých politických väzňov. Vyzývam bieloruské orgány, aby zlegálnili všetky sociálne organizácie, aby zaručili demokratické práva. Vyzývam tiež všetky inštitúcie a európske organizácie, aby rozšírili tlak na bieloruské orgány. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pane Bielan. Ďakujeme, pán Bielan. Teraz pani Veržia v mene GUE. Merci. Ďakujem, pán predseda. Bojovníci za ľudské práva a Francúzska liga pre ľudské práva, člen Medzinárodnej federácie za ľudské práva, zvlášť citlivo vnímajú túto situáciu Aleša Bielackého, podpredsedu Medzinárodnej federácie. Je to naše štvrté uznesenie k situácii o ľudských právach e, v Bielorusku od začiatku roka. E, niektorí sa možno nepozerajú celkom správne na situáciu v tejto krajine, ale my poznáme túto situáciu, vieme, ako sa degraduje. Viazná bola v 2003 zrušená, nemôže sa znovu zaregistrovať a teda nemôže fungovať. Viazať, aby fungovala ako ostatné organizácie, musí otvoriť e, svoje e, kancelárie v zahraničí Bialecký bol um, obvinený z daňových podvodov a Európska únia, občianske, spoločen- občianske spoločenstvo v Bielorusku sú zdiskreditované. Ale najhoršie je to, že Bialecký bol uh, vmanevrovaný do tejto situácie kvôli informáciám, ktoré odovzdali litovské a poľské justičné orgány bieloruským orgánom pod zámienkou boja proti terorizmu. Myslím si, že ide o um, neúmyselnú uh, chybu, alebo teda takto to hovoria orgány dotknutých krajín. Musíme vyvinúť tlak na vlády, aby sa takéto veci v budúcnosti neopakovali a urobili všetko preto, aby Bielacký bol prepustený. Ďakujem. Merci. Ďaká. Teraz pán posel, nech sa páči. Pán predseda. My požadujeme oslobodenie pána Bialiackého, požadujeme silnejšiu podporu demokratickej opozície a slobodných médií v Bielorusku a samozrejme požadujeme zmenu systému smerom k demokracii a právnemu štátu. Nemôžeme znova e, túto šancu prepásť a prihadať sa, e, prizerať sa tomu, tak ako sa to stalo v Severnej Afrike. A máme to tu hneď za našimi hranicami. E, preto je veľmi dôležité, že sme už v minulom funkčnom období pán Desto podporoval, že sme v minulom funkčnom období bojovali za to, aby východné a južné partnerstvo sa vnímali oddelenie. Mnohé sme hádzali do jedného vreca. A východné partnerstvo, tam išlo hlavne o európske krajiny, a my sme teraz urobili správny krok tým správnym smerom. Ďakujem pekne Českému predsedníctvu, že v roku 2009 došlo k tomuto odlišnému vnímaniu na Pražskom samite. Sa to presadilo a polské predsedníctvo koncom tohto mesiaca veľmi kompetentne bude na tomto stavať. Toto je rozhodujúce, ale je to blokované kým ostane Bielorusko diktatúrou, kým sa nestane demokraciou. Preto potrebujeme demokraciu v Bielorusku, aby sme konečne aj túto časť Európy mohli zapojiť do našej integračnej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Geringer Oldenberg. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zatknutie pána Bialiackého 4. augusta v Mínsku je ďalším dôkazom nedržiavania ľudských práv v Bielorusku. Pán Bialiacký je obhajcom ľudských práv, je to aktivista, jeho práca je veľkým príspevkom k zabezpečeniu práv pre mnohých občanov v jeho krajine. Preto jeho zadržiavanie eh, vzhľadom na, alebo je obvinený z finančných podvodov a toto je eh, veľmi znepokojivé tieto, eh, že tieto obvinenia zneužívajú trestný zákonník a eh, tiež eh, sú negatívne pre občianskú spoločnosť vo všeobecnosti a prípad pani Bieliackého nie je jediný, je jedným z mnohých krajinách, ktorá opakovane umožňuje Eh, útoky na aktivistov a novinárov. Takýto postup musí skončiť. Eh, ja teda vyzývam kolegov, aby sme všetci spoločne vyzvali eh, pána Lukašenka, aby prepustil nielen pána Bialiackého, ale aj ďalších väzňov, aby sa v krajine nastavila demokracia. Ďakujem pekne pani Geringer, pani Etemaki. This is not the first time toto nie je poprvýkrát a bohužiaľ obávam sa ani posledný krát, čo diskutujeme o ľudskoprávnej situácii v Bielorusku. Prípad Alexa Bieliackého je osobitne významný. Je to, významný a je to len jedna z mnohých podobných udalostí v Bielorusku je to e, predseda e, ľudskoprávnej organizácie a e, miestne orgány porušili jeho práva. Vyzývam našu vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku, aby zvýšila úsilie v boji proti porušeniam ľudských práv v Bielorusku, aby sme podporili zároveň boj, bojovníkov za ľudské práva v tejto krajine. Vyzývam bieloruské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov a rešpektovali medzinárodné štandardy ľudských práv. Thank you, madam Ďakujeme pani Jetenmeki. A teraz má slovo pán poslanec Maštálka. Kolegyne a kolegovia, chce sa také pripojiť. Kolegyne, kolegovia, chcem sa pripojiť k hlasom, ktoré žiadajú o lepšie naplňovanie ľudských práv v Bielorusku. Každá krajina musí dodržiavať dohovory o ľudských právach a preto si myslím, že Európska únia má povinnosť upozorňovať na akékoľvek porušovanie ľudských práv. A ja si prajem, aby zákony boli humannejšie dodržiavané a striktné. Nezdá sa vám však, že sa pozeráme stále len jedným smerom? Pripomínam, že minulý rok v máji izraelské komando zasiahlo v medzinárodných vodách proti humanitárnemu konvoju. V akcii bolo zabitých 9 a zradených 60 turických civilistov. Tento rok pri protivladných demonstráciách v Albánsku boli zastrelení dvaja ľudia a mnohí zranení. Manifestanti požadovali vypísanie nových volieb. Pripomínam, že tento rok v maj množstvo členských krajín Európskej únie za, e, začalo nevyhlásenú vojnu proti Líbii. Mŕtvych civilistov z dôsledku bombardovania jednania povstalcov, povstalcov budú už asi stovky i tisíce. Kedy si už parlament bude zaoberať týmito tragédiami? Nezdá sa vám, že e, sa podradujeme organizovanej kampani proti Bielorusku v čase, keď sú tu iné hrozby? Dovolte mi ešte dve malé technické poznámky. Obávam sa, hovorí pán predsedajúci, že na tieto poznámky už nie je čas v roku 1998, e, ale pri príležitosti 50. výročia schválenej Všeobecnej deklarácie ľudských práv, teda o 10 rokov neskôr, než uvádza patetická preambula navrhnutá v texte rezolúcie. Treba byť pozornejší. Za druhé, je mi smutno ďalšie prerušenie zo strany predsedu. Máme tu modrú e, kartu, pán Poselt. Ste ochotní príjmuť modrú kartu otázku od pána poslanca? Pána poslta kdykoliv. Od pána poslta kedykoľvek je odpoveď. Nech, takže máte slovo, pán posol. Mám len krátku otázku e, na, no, na adresu kolegu Maštalku niečo, ako som pochopil, jeho pre chcel e, snať e, obhajovať diktátora pána Lukašenka. Prosím. Nech sa páči. Bol by som rád, keby sme mohli e, zastávať nie, dvojakým metrom, ktorý používame ko všetkým štátom, s ktorými sa snažíme jednať. Ešte zde bola jedna karta od pána Predy. Ešte jedna modrá karta, nech sa páči, pán Preda. Ca acceptăm Nu știu dacă acceptă domnul Maseva. Musím ešte počkať, či príjme modrú kartu, alebo nie. Akceptujete moju otázku? Vidieť? OK, Mr. Preda, go ahead. Nech sa páči, máte slova e, na rozdiel od pána Poselta, ktorý sa spýtal kolegu, či zas, zas, e, sa zastáva Lukašenka, som sa ja chcel spýtať, či chcel sa zastávať Kadáfiho. To by bola moja otázka na kolegu. Odpoveď. Obávam. Odpoveď. Obávam sa, že tí, ktorí sa s ním objímali a, a ho obhajovali viacej, ja osobne k nemu pozitívny vzťah nemám. Pôjdeme dále panu poslanci Lisekovi. Ideme ďalej, pán poslanec Lisek. Przewodniczący, to oczywiście haniebne i oburzające, że... Pán predseda, samozrejme je to hamba, že blízko hraníc Európskej únie je zatknutý takýto človek. Aleš Bialacký, osoba, ktorá vždy pomáhala e, prenasledovaným. Samozrejme, že musíme prijať toto uznesenie a je isté, že príjmeme aj iné uznesenia v budúcnosti, ale musíme si uvedomiť, e, že Lukašenko nečíta naše uznesenia a ak ich číta, tak určite mu na nich veľmi nezáleží, takže potrebujeme odhodlanú politiku európskych organizácií. Musíme jasne povedať Lukašenkovi a všetkým jeho policajtom, sudcom a spolupracovníkom, že nezabudneme na ich mená, nezabudli sme na osoby, ktoré uväzňujú obrancov ľudských práv a teraz k poľským orgánom. V Poľsku je to generálny prokurátor, ktorý odovzdal informácie o Bialeckom bieloruským orgánom. Tento akt nemá nič spoločné s poľskými orgánmi, s našim parlamentom, s našom vládom. My ho odsudzujeme. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujeme pekne a teraz sa môžeme e, presunúť k procedúre KHDI. Mám tu niekoľko e, žiadostí. Začneme pánom Kelim. Zatknutie a uväznenie Alexa e, Bieliackého 4. augusta je len ďalším príkladom zneužívania ľudských práv a trestno, trestnoprávnych postupov v krajine. Možno sú to posledné výkriky uh, režimu odsudeného na zánik. Vidíme tu arabskú jar, jar, vidíme, že ľudia povstávajú proti režimu, ako bol režim Kadáfiho. Máme tu takéhoto úžasného zástancu ľudských uh, práv a jeho uväznenie na základe obvinenia z daňového úniku, tak to je takisto nepriateľné. v takejto situácii nemožno opodstatniť uväznenie pred e, súdnym procesom. V iných prípadoch by sa o tom možno dalo uvažovať. A tento režim v každom prípade e, musíme e, nabádať k jeho ukončeniu. Ďakujeme, pán Sarius Volsky. Súhlasím s tými slovami odsudenia. Je to naozaj uh, hanebné, že takto sa zaobchádza s bojovníkom za ľudské práva. Nie je to však problém jednej osoby. Budem citovať vyhlásenie e, e, stretnutia e, Euronestu, ktoré vo vedlejšej miestnosti práve skončilo. A ja som tam mimochodom pod pre, spolupredsedom skupiny pre Bielorusko. Hovorí sa tu o perzekúcii, o 700 zadržiavaných osob a o 24 aktivistoch, ktorí sú obvinení z nabádaniu e, k nepokojom. V tomto texte odsudzujeme e, využitie hrubej sily, porušovanie e, práv a útoky na občianskú spoločnosť. Žiadame zmrazenie pomoci bieloruskému režimu kým sa situácia novinárov a opo- opozičných predstaviteľov a bojovníkov za ľudské práva nevyrieši. Potrebujeme zmeniť systém a, a, nie, a zachránenie jednej osoby nevyrieši problém ako taký. Pretože Lukašenko prepúšťa niektorých, ale do vezenia zase posiela ďalších. Takže súd E, dôvod to všetko e, spočíva v niečom inom. Chcem tomuto zhromaždeniu povedať, že zhromaždenie Euronestu e, hovorí aj o tom, že Bielorusi neboli pripustení na toto stretnutie. Veľmi slabá účasť aj našeho parlamentu, takže nemôžeme na jednej strane, chcem poznamenať, hlasovať tu a hovoriť aj v zhromaždení Euronestu. Ďakujeme, slovo má pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Zatknutie e, Alexa Bielieckého je veľkým úderom e, pre, pre pre, pre túto oblasť. Bohužiaľ, Lukašenkovi v rámci bilaterálnej dohody o, o ochrane pomáha e, Litva, e, Bielorusku, ide o dáta o, o, e, pre konta aj pohyb, pohyby finančných prostriedkov, ktoré dokážu, dokážu zmraziť prostredníctvom týchto údajov sa podarilo vláde vlastne obžalovať, obšať, obžalovať tohoto uh, bojovníka za ľudské práva. Ja osobne dúfam, že diplomatické vzťahy medzi Vilniusom a bieloruskou občianskou spoločnosťou dúfam ne, neutrpí uh, výrazné, uh, vý, výrazné údery. Dúfam, dúfam, že sa situácia zlepší. Ďakujeme slovo má pani Esaja. Puhemies, arvoisa komissari, en ole enää pysynyt laskuissa. Ďakujem pekne, vážený pán, vážená pani komisárka, vážený pán predseda. No už neviem celkom presne, koľkokrát sme už hovorili o téme Bieloruska tento rok, v minulých rokoch. Teraz ide o prípad Alesa Vialiackého. Je to predseda Centra pre ľudské práva Viasna. A už tu bolo povedané, že ho obvinujú z hospodárskej kriminality, z toho, že nepriznával príjmy na účte vo Vilniuse, ale ide o financovanie iba aktivít v Jasný, napríklad formou podpory zo strany osôb, ktoré odsudzujú politické represie a ide iba o to financovať aktivity občianskej spoločnosti. A Bielorusko to chce zastaviť. Európska únia musí naozaj cieľene, neprestajne zasahovať proti Lukašenkovmu režimu. Ďakujem pekne, pán Sonik. Pán predseda, Aleksandr Bielacký je jeden z obhajcov ľudských práv v Bielorusku, ktorý je taký najznámejší. Je hrozné, že medzinárodné postupy boli použité e, na to, aby bol zatknutý. Takže vidíme, aké opatrenia sa musia prijať e, v používaní informácií, pokiaľ ide o medzinárodné justičné postupy. Policajné orgány všetkých krajín spolupracujú, ale táto spolupráca nemôže byť zneužitá na nelegálne účely vedúce k získaniu informácií o politických oponentoch, čo vlastne sa teraz e, stalo v prípade Aleša Bielackého a ostatných e, kolegov. Pán Lišek povedal, že poľský prokurátor je autorom tohto aktu a že bol za to sankcionovaný v Poľsku. Musíme rešpektovať princípy demokracie a princípy ľudských práv. A Na záver pán Galer, ďakujem pekne, súhlasím plne s tým, čo povedal pán Sonik. E, myslím si, že pokiaľ ide o národné daňové úrady, aj od tých môžeme očakávať tú politickú senzibilitu v prípade nejakej bilaterálnej e, dohody eh, s diktatúrou. Myslím si, že pre všetkých zúčastnených eh, je toto dostatočné varovanie. Ja dúfam, že to je jeden z posledných krát, ak nie posledný, čo musíme viesť takúto debatu o porušovaní ľudských práv v Bielorusku. Ten režim dúfam, čo skoro skončí a budeme možno hovoriť o Bielorusku v rámci susedskej politiky pozitívnym spôsobom, aby sme mohli s touto krajinou naozaj spolupracovať, aby táto krajina bola naozaj demokracia, aby eh, to tam eh, hospodársky prekvitalo. Podľa mňa je dobré, a Európsky parlament to robí dobre, že poukazujeme na osudy jednotlivcov. Ja vyzývam k tomu, aby kolegovia, ktorí to snad ešte neurobili, aby aj oni sa pridali k iniciatíve takovšto politického osvojenia si, takej adopcie e, politicky prenasledovaných, aby sme tieto príklady, aby sme aj takto poukázali a aby sme ich z anonymity e, vyťahli, aby sme prinútili režimy e, zakročiť. Ďakujem pekne, pán Galer. A teraz komisia. Čo si vymyslíte o prípade pána Bielackého, pani Malstrom? Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Komisia má obavy ohľadom situácie e, v súvislosti s prenasledovaním politickej opozície a nezávislých médií. Ako ste všetci povedali, nie je to poprvýkrát a zrejme ani posledný krát, kedy o tom hovoríme na tejto pôde. Vysoká predstaviteľka pani Ashton od začiatku roka viackrát vyjadrila svoje obavy ohľadom vývoja v Bielorusku, odsúdila opakované kroky zastrašovania, obťažovania mierových obrancov ľudských práv a odmietanie udelenia legálneho štatútu nezávislej e, organizácie pre obranu ľudských práv. Téma dnešnej diskusie je naozaj dobrým príkladom, pretože na prepustenie Aleša Bielackého sa ktorý má prominentnú úlohu v občianskej spoločnosti. Nedávno bol nespravodlivo e, uväznený kvôli daňovým únikom. To, je, to sú neopodstatnené obvinenia. Pani vysoká predstaviteľka, ako aj celá komisia si myslia, že musíme zabraniť takýmto situáciám, aby sa v budúcnosti neopakovali. Je v záujme týchto mimovládnych organizácií, e, aby si otvorili e, bankové účty v jednotlivých krajinách, aby boli tieto účty primerane chránené. Napríklad garancie by sa mohli vytvoriť v tomto smere. Komisár Füle v júli zahájil iniciatívu na budovanie kapacít e, mimovládnych organizácií v Bielorusku je pravidelne v kontakte so zastupcami opozície a občianskej spoločnosti. S, EAS a Európska komisie zorganizujú stretnutie v Bruseli a e, podporujeme e, pána Bielackého e, v jeho iniciatíve na obranu bezbraných obetí. Je tu balík finančných prostriedkov určený na tento smer SVČ. Európska komisia budú pokračovať, budú využívať všetky nástroje na podporu pána Bielackého a ostatných politických väzňov a obete represí v Bielorusku, pretože tie sú početné, ako ste povedali. Zaznamenali sme prepustenie bieloruských politických väzňov a návrh Lukašenka zorganizovať okrúhly stôl na túto tému, ale akákoľvek politický dialog medzi vládami a politickou opozíciou si bude vyžadovať eh, rehabilitáciu a prepustenie všetkých politických väzňov. Chceme naďalej vyvíjať politický tlak na Bielorusko, aby toto urobilo kroky smerom k rešpektovaniu ľudských práv, právneho štátu a demokratických princípov. Za týmto účelom budeme pokračovať vo vyslovovaní našim obám, aby budeme ukazovať prstom na tých, ktorí sú zodpovední za túto udalosť, ale chceme sa obrátiť aj na bieloruskú občianskú spoločnosť, opozíciu a všeobecnú verejnosť Európska únia bude mobilizovať medzinárodné spoločenstvo, aby sa riešili otázky ľudských práv a ich porušenia v Bielorusku. Napríklad na budúci týždeň 20. septembra e, Komisár pre ľudské práva predstúpi pred radu a bude hovoriť o situácii ľudských práv v Bielorusku ako výsledok uznesenia o Bielorusku, ktoré bolo prijaté tento rok. Ďakujem. Ďakujem pani Malstrom za vaše jasné posolstvo. Kolegovia, diskusia o tejto téme Bieloruska je tým pádom uzavretá. Hlasovať budeme potom, ako ukončíme rozpravu o dvoch ďalších prípadoch. Prvý z nich sa týka Sudánu a situácie v južnom Kordofane a Modrom Níle. A slovo dávam na úvod pánovi Tanokovi.